mať naozaj písomné odpovede, to je naše právo samozrejme, ale možno to ani nie je veľmi elegantné, že v ten istý deň pani Bienkovské povieme, že jednoducho ju nemôžeme prijať. Je to taká moja osobná úvaha, ale chcela som ju jednoducho urobiť. Môj pôvodný návrh eh, bol, eh, aby sme túto záležitosť spomnili počas schôdze, ale keďže koordinátori sa rozhodli, že zaujmeme e, taký tvrdší postoj. A veľká väčšina koordinátorov sa tak rozhodla a preto som sa musela podrobiť. Ale stále môžete e, v pléne nášho výboru tento program opätovne zmeniť. Ak chcete, aby pani Biankovská predsa len prišla, môžeme o tom zahlasovať. Ale treba sa rozhodnúť, pretože eh, budeme musieť eh, pani komisárku informovať. Takže program je schválený s touto úpravou. Však áno. A teraz niekoľko eh, Aha, ohľadom schválenia zápisnice od schôdze od 6. novembra a 20. 21. novembra. Máte to vo svojich spisoch. Ak nebudeme mať žiadne pripomienky do konca tohto, e, tejto schôdze, budeme považovať to za schválenie. Máte tiež správu e, misie našej delegácie v Poľsku, e, ktorá sa konala v dňoch 18. a 20. septembra. Ďalšie oznámenie nariadenie o hnojivách Prvý neformálny trialóg eh, by sa mal konať zajtra ráno. Výbor IMKO je gestčný výbor a keďže Envy má exkluzívne kombináciu v otázke eh, znečistujúcich látok, dohodla sa, že spravodajca eh, Envy, pani Kotyni, bude viesť rokovania radom znečistujúcich látok. Máme e, e, e, dnes zabezpečené tlmočenie v 21 jazykoch. Všetky súbory sú k dispozícii v elektronickej podobe a to sa vysiela na internete DJ iTech zabezpečil živé vysielanie 360 stupňov a po obede to sa bude skúšať E, e, v súčasnosti e, vysielame tak, že upriamujem pozornosť na všetkých rečníkov a teraz bude panoramatické vysielanie, tak aby ste o tom vedeli. Takáto novinka. A teraz prvý bod legislatívnej práce na dnešok. Eurovinietka spoplatenie e, e, e, ťažkých nákladných vozidel pri používaní určitých infraštruktúr. Návrh stanoviska, pán Dans je spravodajcom. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Aby sme to uvedli do súvislosti. Myslím si, že názov smernice je nesprávny, eurovinietka pretože okrem iného chceme sa vzdať systémy nálepok naliepiek. Táto smernica e, stanovuje právny rámec e, pre spoplatnenie ťažkých nákladných vozidel pri využívaní určitých ciest, nie všetkých ciest. E, mám na mysli sieť ten T nie e, nutí členské štáty, aby zavadzali e, poplatky, ale ustanovuje e, minimálne požiadavky na takúto infraštruktúru. Návrh komisie a prehodnotenie príslušnej smernice e, e by mala zabezpečiť e, uplatnenie princípu e, znečistovateľ platí s tým, aby sa zahrnuli všetky ťažké nákladné vozidla, postupne aj osobné vozidla. E, chceme sa vzdať e, e, paušálnych poplatkov, ale prejsť na poplatky, ktoré odzrkadľujú intenzitu využívania komunikácií. Pokiaľ ide o skleníkové plyny, treba si uvedomiť, že nákladná doprava, nákladnú dopravu prípada 72% na väčší podiel E, e, pripadá na osobné vozidla, ale napriek tomu podiel e, ťažkých motorových vozidel tiež rastie. Je to ďalší významný náklad z hľadiska životného prostredia a rok čo rok asi pol milióna ľudí prečasne zomerá kvôli znečisteniu vzdušia a ťažké motorové vozidla významne k tomu prispievajú. Okrem toho je to e, vážny problém e, zaplnenia ciest a to znamená e, veľké sociálne a environmentálne náklady, prieťahy a znečistovanie prostredia a na to prípada 1 až 2 straty HDP v Európskej únii. E, vo všeobecnosti návrhy komisie sú veľmi dobré. Určite podporujem všeobecné zámery. E, naše, moje stanovisko e, spočíva v tom, že musíme zabezpečiť efektívny a spravodlivý systém spoplatnenia ciest, aby sme nielen znižili emisie CO2, ale aj e, emisie ďalších znečistujúcich látok, e, látok s tým, aby sme lepšie uplatňovali princíp znečistovateľ platí, s tým, aby sme prešli e, k, mm, eventuálne k nulovým emisiám. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti tohto návrhu, Komisia navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti na všetky ťažké motorové vozidla, vrátanie autobusov a ďalkových autobusov a postupne aj na osobné vozidla je to spôsobené tým, že všetky motorové vozidla v súčasnosti neprispievajú dostatočným spôsobom e, e, na krytie nákladov, napriek tomu, že na tieto vozidla e, pripadá značný podiel vplyvu na infraštruktúru, znečistenie prostredia a ďalšie náklady. Domnievam sa, že na to, aby sme podporili spravodlivejšiu konkurenciu a stanovenie cen, tiež navrhujem, aby to sa rozšírilo aj na dodávky, ktoré sú určené na prevažanie nákladov s tým, aby spoplatnenie e, e, sa dotekala e, aj na väčšie dodávky, ktoré sa považajú na dopravu. Častokrát takéto dodávky prevažajú náklady s tým, aby sa obišli pravidla, ktoré upravujú činnosť ťažkých motorových vozidel ťažkých nákladných vozidel. Pokiaľ ide o spoplatnenie infraštruktúry, E, e, e, vítam snahu odstaviť spoplatnenie na princípe poušálnych poplatkov spoplatnenia na základe prejdenej vzdialenosti bude proporcionálnejšie, viac bude zodpovedať princípu znečistovateľ platí a mali by sme zaviesť tento systém e, do roku 2022 a pre ľahké motorové vozidla do roku 2026. Spomnul som vonkajšie náklady. E, e, návrh komisie plánuje rozšíriť spoplatnenie v súvislosti s, s hlukom a znečistením ovzdušia. Avšak definovať príslušných oblastí e, bude znamenať zbytočnú byrokratickú záťaž, pretože e, e, znečistené pozdušie sa rozšíruje na veľké vzdialenosti a preto treba to rozšíriť na ťažké nákladné motorové vozidla do roku 20, od roku 2021 a na všetky vozidla od roku 2026. V konečnom dôsledku chceme podporiť prechod na mobilitu e, pri nulových investíciách a spoplatnenie ciest môže byť efektívnym nástrojom v tomto zmysle, aby sme urychlili prechod na e, nulové misie. E, navrhujem ponechať 70-percentnú zľavu pre vozidla s nulovými emisiami. Takisto navrhujem vylúčiť E, e, štvoročnú výnimku pre vozidla s najvyššou úrovňou emisiou. Myslím si, že tým urychlíme e, uplatnenie vozidel s nulovou úrovňou emisí spoplatnenie e, ciest mobilizuje prostriedky, ktoré e, e, prispievajú k údržbe infraštruktúry, znižuje znečisťovania pri zdroji a uľahčuje produkciu vozidel s nulovými emisiami. Ak ľudia nevidia, na čo sa vynakladajú prostriedky zo spoplatnenia ciest, ťažko sa budú zdôvodňovať takéto poplatky. Teším sa na spoluprácu s ostatnými eh, skupinami s tým, aby sme dosahli progresívny postoj. To je e, veľmi dôležité aj z hľadiska e, e, variability poplatkov v závislosti od úrovne emisí CO2. Ďakujem pekne. O 11. príde minister životného prostredia Bulharska a preto navrhujem, aby sme trošku obmedzili čas, ktorý dáme k dispozícii rečníkom aby sme sa zmestili do času. Takže tieňoví spravodajcovia. Najprv pán Gžip. Min- minúta a pol. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Domnievam sa, že Európska komisia pripravila zaujímavý, zaujímavý e, e, návrh smernice, ktorý sa uberá správnym smerom a práve takto mm, predosielal aj pán spravodajca Dans. E, mýta, ktoré sa vypočetovajú na základe vzdialenosti, ktorú E, prejde motorové vozidla na miesto e, e, ďalečných známok, ktoré sa uplatňujú na časovom základe, zdá sa byť efektívne. Z hľadiska využívateľa ciest sa zdá byť to zdá byť spravedlivejšie, spravodlivejšie, takisto aj z hľadiska podnikateľskej sféry. Avšak systém ďalnečných známok je musíme uznať pohodlné. Kupujte e, takúto ďalničnú známku na určité obdobie a môžete e, e, ju použiť kedykoľvek počas tohto obdobia. Dostávame, dostávame informácie, ktoré sa týkajú osobných motorových vozidiel, ktorých vodiči sa stiažujú, že musia si kúpiť známku, aby jedenkrát e, prešli cestom jednej krajiny a to je neprimerané. A pôvodný e, e, zmysel smernice nepredpokladal takýto spôsob spoplatnenia. Domnievame sa, že tento návrh bude dôležitým súčasťou dopravnej politiky každého štátu ehm, musíme si uvedomiť, že doprava do značnej e, miery zvýšuje znečistenie ovzdušia. A takéto mýta, takéto poplatky e, sú súčasťou e, príslušnej politiky. I keď vieme, že určité štáty ktoré predtým nepodporovali takýto systém spoplatnenia, v súčasnosti o tom uvažujú. A domnievam sa, že tento návrh Európskej komisie môže prevrátiť a postaviť z na nohy ich plány. Napríklad spomeniem Nemecko. Určitá miera harmonizácie na európskej úrovni by e, bola užitočná. Súčasný systém e, sa e, v súčasnosti tak či tak mení. Musíme zvážiť rozsah a mieru harmonizácie. Budeme harmonizovať iba spôsob vyberania takýchto poplatkov, aj spôsob E, úhrady e, nákladov e, vďaka takýmto poplatkom, alebo musíme uvažovať o tom, ako sa budú vynakladať zo zbierané prostriedky. Je dôležité poznamenať, že takéto prostriedky by sa mali uplatniť v sektore dopravy, vrátanie pokrytie environmentálnych nákladov. Nemali by sme však z toho financovať akékoľvek ďalšie zámery. A ešte jedna otázka, ak dovolíte. Chcel by som e, sa opýtať Európskej komisie, akým spôsobom plánujú e, e, prejsť od prístupu kategorizácie vozidel podľa jednotlivých tried na zohľadnenie miery emisie CO2. Musíme poskytnúť ostatným rečníkom dostatok času, takže myslím si, že to nebolo dobre, že ste tak dlho hovorili. Pani Majsner. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem stručná. Takže veľmi pekne ďakujem Dancovi, pánovi Dancovi za tento návrh. Naozaj máme na cestách veľmi veľa misií, chceme to nejakým spôsobom kontrolovať a chceli by sme zabezpečiť, aby každý kilometr e, prejdenej e, cesty e, sa spoplatnil s prihľadnutím na mieru znečistenia. To je princíp znečistovateľ platí. To by malo byť našim cieľom. Myslím si, že je to celku dobré. Samozrejme, nemôžeme teraz okamžite sa zbaviť týchto známok v Rakúsku alebo v Švajčiarsku, ale keď budeme eh, vychádzať zo vzdialenosti, postupne hm, to odboráme. Eh, musíme zabezpečiť, aby to bolo pragmatické, aby to fungovalo. Musíme, považujem za správne, aby sme pokryli aj vonkajšie náklady pokiaľ eh, navrhujem ponechať 70% zľavu, pokiaľ ide o e, e, e, zrušenie poplatkov pre najvyššiu triedu. Musíme to zvážiť, pokiaľ ide o využitie týchto príjmov. Samozrejme, každý minister financí chce Mm, takéto prostriedky, ale musíme sa postarať o to, aby sa to použilo na infraštruktúru a zniženie e, záťaže e, životného prostredia. Ďakujem pekne, e, pani majster, pán Ek, nech sa páči. Prezidentin. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Návrhy komisie sa vlastne uberajú správnym smerom a podporujem rozšírenie oblasti pôsobnosti a dúfam, že tí, ktorí spôsobujú škody, budú naozaj aj hnaní na zodpovednosť. A dúfame, že sa nám teraz podarilo robiť niečo lepšie ako naposledy a že využijeme šancu a že zavedieme poplatky pre um, nákladné autá a tým uzavrieme tie medzery, ktoré tu vznikajú. E, smernica by teda mala priniesť e, veľký pokrok, pokiaľ je uplatňovanie zásady platby s nečisťovateľom a takisto by mala priniesť aj harmonizáciu e, biodiverzita a negatívne aspekty na, pre um, klimatické zmeny. Toto všetko treba zobrať e, do úvahy v jednotlivých e, geografických regiónoch a mali by sa tam lepšie e, zohľadňovať ochranné normy. Treba zobrať do úvahy aj veľkosť nákladných aut do 12 tón na 12 tón a jednoducho treba podmienky zlepšiť tak, aby sa vyhlo sociálnemu dunkingu pretože teraz e, sú vodiči zo strednej východnej e, Európy akoby postavení proti vodičom e, zo západnej Európy. A chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým kolegom, ktorí som spolupracovali na tejto správe. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Taylor. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem vám poblažovať tej práci, ktorá sa urobila. Myslím si, e, že je to e, veľmi dobrý krok správnym smerom. Návrh komisie je myslený dobre a viac ako 60 znečistenia pochádza z osobných aut. Napriek tomu e, si myslím, že aj všetky ostatné vozidla by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti. E, povinné rozlišovanie e, podľa CO2 je tiež veľmi dôležité. Je to veľmi dôležitý nástroj Prechod na nulové emisie je naliehavý, ak máme naplniť svoje ciele v oblasti klimatických cieľ a keď máme riešiť krízu súvisiacu so znečistením ovzdušia. Treba podľa mňa dať aj význam iným zdrojom znečistenia ovzdušia, pretože aj tie majú uh, vplyv na zdravie. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme, aby sme teda bojovali proti znečisteniu aj z iných oblastí. Dopravný sektor musí začať platiť svoj diel. Minimálne externé náklady e, treba uplatňovať e, pre celú sieť. To je to, čo sa argumentuje v tejto správe a to by e, zvýšilo konkurenciu medzi rôznymi e, spôsobmi e, dopravy. 100 železničnej dopravy je pokrytých, zahrnutých do rôznych poplatkov, preto musíme vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem spravodajcovi za návrh aj za vystúpenie a prezentáciu nového návrhu komisie. Naše stanovisko musí jasne potvrdiť e, princíp, kto znečisťuje, platí. Súhlasím s základným východiskom komisie rozšíriť e, rámec aplikácie tejto smernice a začleniť nie len na e, ťažké, ale aj ľahké vozidlá a vychádzať e, z udelovania e, vinety na za, nie na základe trvania, ale vychádzať na, z diálky a teda na základe toho stanovať poplatky. Je to účinnejšia metóda. Táto, toto legislatívne stanovisko by malo byť čo najrealistickejšie a ambicioznejšie, aby sme splnili naše ciele do roku 2020 plnú internalizáciu nákladov cestnej dopravy, e, rovnako znížiť e, znečistenie ovzdušia a e, akustické znečistenie a aby inputy potom boli znovu investované do zelenejšej, ekologickejšej dopravy, aby sme urýchlili tiež prechod k elektromobilite. Tieto zdroje sa musia využívať transparentne. Uh, and Madame Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem, pani predsedníčka. Táto téma je pre nás problematická minimálne spôsobom, ako rovnako zdaňovať zahraničné a národné vozidlá. Každá krajina už prijala isté ustanovenia, niektoré sa uchvajú, niektoré sa zmenia. Napríklad ako vo Francúzsku, tam sa uvažuje e, m, k tomu, že treba Eh, investovať eh, vysoké investície do infraštruktúry cestnej. Mohli by sme preštudovať všetky parametre a pracovať na tejto téme, ale je tu väčší problém a síce je to prvá téma, ktorá takýmto spôsobom vnúcuje európske zdanenie a tu budeme naozaj veľmi pozorní. Dorfman. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Dortmund. Jedna minúta, áno. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že správa sa uberá správnym smerom. A e, chcem hovoriť iba o dvoch, troch veciach. Je naozaj veľmi dobré, že aj e, veľmi malé vozidlá sa tu dostávajú do e, tohto poplatku. Sú to auta, ktoré sú stále na cestách a s tým sú spojené aj nehody a to musíme zobrať do úvahy. E, som za to, aby tu e, boli tieto e, cestné poplatky, ktoré sa budú platiť a mali by sme sa postarať aby žiadne členské štáty dovtedy nezavadzali nové takéto poplatky za používanie ciest. A pokiaľ ide o, o nútené eh, účelové eh, používanie alebo teda viazanie na účel, tak to považujem za eh, správne, pretože tým sa zlepšia aj podmienky obyvateľov, ktorí žijú pri týchto cestách a musím povedať, že mnohé diálnice sú veľmi ziskové podniky a ide o to, aby sa posenil tento získa, aby tieto peniaze sa dostali tým obyvateľom, ktorí žijú e, v oblastiach, kde prechádzajú e, diálnice. A jednoducho treba tie peniaze použiť na zlepšenie životných podmienok týchto ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za e, komisie pán Satmari. Yes, thank you. Um... Áno, ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem za túto veľmi dobrú správu správodajcovi. Komisia víta e, navrhnuté pozmejúce návrhy a vieme, že to je v súlade s tou prácou, e, ktorá sa robila e, v komisii TREN a berieme na vedomie predovšetkým opatrenia, ktoré súvisia ktoré viac súvisia so životným prostredím, a kde sa nahradzujú referenčné hodnoty minimálnymi hodnotami. To je naozaj niečo, čo možno zvážiť. Takisto berieme na vedomie e, aj to, že sa budú postupne rušiť e, časové schémy. E, takto sa text stáva ambicioznejším. Takisto vítame navrhované zmeny ktoré sa týkajú e, vozidiel e, s nízkymi emisiami, aby sa od začiatku vstupu e, smernice do platnosti uplatňoval princíp 75 odpisu 75 A určite viete, že komisia bola vždy za to, aby sa e, peniaze vybraté za dielničné známky ďalej investovali do oblastí, kde sa nachádzajú e, dielnice a aby sa tam zlepšovali podmienky, takže vítame to, čo je uvedené v článku 9, dodatočné body. kde uh, sú uvedené stimuly pre používanie týchto príjmov na uh, čisté životné prostredie, čistú dopravu. A sú tu ďalšie prvky v rámci tohto článku. Sú tam opatrenia, ktoré by mohli podporiť eh, bezpečnosť eh, na cestách a bezpečné parkovanie napríklad a tie boli eh, vyňaté z návrhu a môžeme ich znova zobrať do úvahy a aby som zodpovedal otázku ktorú dostala e, komisia, e, že by sa poplatky mohli platiť diferencovane na základe emisí CO2, e, tak musím povedať, že zatiaľ to nie je zadefinované v smernici a dôvod je veľmi jednoduché, pretože potrebné údaje, teda konkrétne údaje o CO2 pre ťažké vozidlá, ťažké užitkové vozidlá zatiaľ ešte nie sú k dispozícii. Momentálne sa pripravujú Momentálne sa počítajú, práve sa dokončuje metodika na výpočet a len čo budú k dispozícii certifikované hodnoty CO2, tak by sme mohli predložiť veľmi konkrétny spôsob, ako diferencovať tieto údaje pre rôzne triedy vozidiel. Preto to komisia navrhuje v delegovanom akte a samozrejme, a toto je tiež e, politická otázka, e, či členské štáty alebo parlament e, by chceli mať takéto opatrenie v delegovanom akte. Jednoduchý dôvod, prečo to navrhujeme, je, že by sme mali možnosť odlíšiť poplatky v závislosti od emisí CO2 a Nemuseli by sme potom čakať na zmenu celej smernice, ale mohli by sme to postupne upravovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Dalas. Prosím vás, mohli by ste byť trošku stručnejší? Áno, budem veľmi stručný. Chcela som sa iba poďakovať všetkým e, za pripomienku. Myslím, že sme sa dohodli na princípoch e, tohto spisu. Je tu niekoľko technických rozdielov a pár drobných e, rozdielov v názoroch tejto skupine, ale myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že je e, potrebné podporiť e, princípy návrhu komisie, ale aj revízie tohto systému, ktorý by sme chceli uplatniť v Európskej únii a možno aj krajinách, ktoré budú podliehať aj európskomu právu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, toto bolo naozaj presne na čas. Takže do 1. februára môžete podávať pozmejúce návrh a, návrhy a v marci 27. marca sa bude hlasovať vo e, výbore a teraz e, očakávame e, bulharského ministra životného prostredia. Mali by sme ho zavolať. Dobre, takže e, začneme ďalším bodom na programe. Chcela by som privítať ministra Nena Dimova, ktorý má na starosti životné prostredie a vodu e, za bulharského predsedníctva. Takisto chcem zablahoželať Bulharsku k prvému predsedníctvu v Rade a chcem vám zaleželať veľa úspechov na sledujúcich šiestich mesiacoch. Tak ako to býva e, zvyčaj hneď na začiatku predsedníctva, Minister nám predstaví hlavné priority bulharského predsedníctva v oblasti životného prostredia a klímy a vymení si názory s členmi nášho výboru. E, takisto sa pán minister bude venovať aj e, otázkam potravinovej bezpečnosti, e, pretože to je tiež téma, ktorou sa náš výbor zaoberá. E, veľmi sa tešíme na vašu prezentáciu. Vaša excelencia, nech sa páči, máte slovo. A ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť svojim vlastným jazykom, ale najprv by som vás chcel všetkých pozvať ak eh, počas tejto 1,5 hodiny nebudeme mať dosť času zodpovedať všetky otázky, môžeme potom pokračovať aj po eh, skončení eh, vystúpenia. A teraz prejdem na Bulharčinu. Pani predsednička, vážení poslanci a poslankyne, vážení členovia výboru ENVY, dovolte, aby som vám povedal, aký som nadšený a som strašne rád, že tu môžem byť dnes pred vami, pred e, poslancami Európskeho e, parlamentu a členmi výboru e, pre životné prostredie a potrebnú bezpečnosť. Ako jeden z najstarších štátov v Európe môže Bulharsko mať iba takú úlohu, že bude e, posilňovať a obohacovať e, európsku e, totožnosť. My podporujeme kultúrnu diverzitu nielen tým, že máme bohaté dejiny, ale že sme jednou z krajín, ktorú používa a poskytla jednu z troch abecie, ktorú máme v Európe, a to je Cyrilika mnohé obete boli e, potrebné, aby sme udržali e, túto e, juhovýchodnú bránu Európy a stále ostávame juhovýchodnou bránou Európy. Pokiaľ ide o biodiverzitu v Európe, nachádzame sa na vrchole a je to takisto miesto, kde sa občas objavia nové biologické druhy. E, v súvislosti s tým e, skúmame aj ekonomický rast a vývoj v súvislosti s dosiahnutím rovnováhy pri ochrane životného prostredia. Ako predsedníctvo budeme aktívne e, spolupracovať s radou, aby sme udržali túto rovnováhu. Ako predsedníctvo rady je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme stanovili a udržali otvorený dialog aj s Európskym parlamentom ako spolu zákonodárnym zborom. Táto e, prezentácia e, ktorú budeme mať dnes, je dôležitou súčasťou našej spolupráce s parlamentom. Je to pre nás veľká výzva mať e, poprvý raz predsedníctvo v rade a som ochotný spolupracovať s vami, pracovať na tom, aby sme dosiahli matateľné výsledky a chránili záujmy občanov a základné hodnoty Európy. Európa a jej občania potrebujú väčšiu bezpečnosť, stabilitu a solidaritu. Bezpečnosť pri zabezpečovaní a ochrane zdravia planety a obyvateľov. Stabilita pri vytváraní konkurencieschopného e, prostredia a e, zeleného ekologického hospodárstva, e, ktoré zahrňa aj ekoinovácie a obehové hospodárstvo. Solidarita založená na súdržnosti a konvergencii európskej spoločnosti, pričom však musíme brať do úvahy aj kultúrne, sociálno-ekonomické špecifické črty jednotlivých eh, regiónov. My sme sa eh, zamerali na obehové hospodárstvo, eh, ktorého cieľom je efektívne využívať zdroje a zmierňovať dôsledky pre životné prostredie. Budeme pracovať naďalej na trvalo udržateľnom raste a hľadať ekoinovatívne riešenia. Naše hlavné priority sú obehové hospodárstva a ekoinovácie. Vítame mini balík eh, v oblasti obehového hospodárstva, eh, ktorý bol schválený minulý týždeň. Eh, našou prioritou bude stratégia v oblasti plastov. Zorganizujeme diskusiu na ministerskej úrovni v marci. Zamerieme našu diskusiu na to, ako zvýšiť recykláciu a ako znížiť skladovanie odpadov na skládkach základe diskusí e, budeme potom pracovať na prijatí záverov rady v júni. Tieto závery rady budú slúžiť ako usmernenie pre komisiu e, pre ďalšie kroky a opatrenia v stratégii, e, ktorú bude treba veľmi rýchlo schváliť ako prioritu. Tu by som chcel spomenúť, že rozpráva bude zahrňať aj komunikáciu, teda označe, oznámenie o, o prepojení medzi o, e, chemikáliami a o, e, ďalšou legislatívou. Znečistenie ovzdušia napríklad je o, e, veľký environmentálny problém, ale aj sociálny problém. Treba pracovať na tom, aby sme znížili účinok škodlivých znečistujúcich látok podľa Európskej komisie 16 členských štátov, ale aj Európska únia ako celok čelí problém v oblasti znečistenia ovzdušia. Preto zameriame naše úsilie na rôzne e, spôsoby e, využitia mechanizmov a riešení na zlepšenie ovzdušia e, to by malo byť hlavnou témou eh, konferencie, ktorú organizujeme spolu s Európskou komisie, komisiou 5. a 6. februára eh, v Sofii. Kvalita ovzdušia je eh, téma, ktorá sa bude preberať aj na neformálnej environmentálnej rade v apríli. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som vás pozval na obidve podujatia našou prioritou je aj lepšia regulácia. E, chceli by sme dosiahnuť lepšiu implementáciu environmentálnej legislatívy. To je naša spoločná zodpovednosť, e, pretože súčasná európska legislatíva obsahuje rozporúplné ciele, ktoré vedú k nepredvídateľnosti a e, neudržateľnej implementácii. Okrem toho tu máme ešte aj problém e, medzi environmentálnou legislatívou na jednej strane a legislatívou v iných oblastiach, ako je polnospodárstvo alebo energetika. Prekonanie, odstranenie týchto e, problémov a nedostatkov je potrebné, aby sme dosiahli lepšiu koordináciu a dosahovanie našich cieľov. Počas neformálnej rady v apríli budeme teda hovoriť o tejto téme, ale budeme hovoriť aj o ekologizácii a o tom sa bude hovoriť aj na zasadnutí rady v marci. Aby sme sa vyhli akýmkoľvek špekuláciám a nesprávneho výkladu, by som chcel uh, zdôrazniť, že tu máme politický konsenzus v Európe e, v otázkach, ktoré e, súvisia s klimatickými zmenami, opatreniami, ktoré treba zaviesť. A e, Bulharsko je súčasťou tohto konsenzu ako predseda predsedníctva, ako teda člen predsedníctva, e, môžem slúbiť, že budeme na tom pracovať. E, COP24 e, bude viesť dialog o uplatňovaní Parížskej dohody. Budeme sa venovať aj otázkam adaptácie aj v rámci lepšej mobilizácie finančných zdrojov z rozpočtu únie nový právny e, rámec pre dekarbonizáciu e, dopravy je ďalší pilier, na ktorom budeme aktívne pracovať. E, budeme sa snažiť dosiahnuť politickú dohodu v rokovaniach s vami na návrhu o monitorovaní emisí CO2 z ťažkých užitkových vozidiel. E, začneme rokovať aj o nových e, normách pre e, nové automobily a dodávky. Je to návrh, ktorý je veľmi dôležitý pre Európu a jej občanov, hlavne v automobilovom priemysle. A preto počas junovej rady chceme zorganizovať ministerskú rozpravu o dekarbonizácii tohto sektoru. Na záver, e, bulharské e, predsedníctvo e, prichádza v čase, ktoré, ktorý je dôležitý pre Európsku úniu. Prežili sme viaceré krízy, na ktoré zabudáme v časoch prosperity. Domnievam sa, že tieto krízy nás jednotili, posilnili a ukázali, že nesmieme považovať nič za samozrejme. Domnievam sa, že by sme mali reagovať na krízy e, viac Európou, pretože budúcnosť patrí e, zjednotenej, prosperujúcej a solidárnej Európe e, pretože zjednotení sme silní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. A teraz E, tu mám koordinátorov politických skupín, alebo mám tu ich zástupcov a e, majú teraz otázky, ktoré môžu položiť v diskusii. Takže ako som povedala, e, začíname pánom Laviom. Ďakujem, pán minister, za vašu prítomnosť tu dnes medzi nami vo výbore Envy v súvislosti s témami a prioritami bulharského predsedníctva je dôležité rozvíjať spoluprácu dvoch spoluzákonodorcov, na jednej strane Rada, na druhej strane Európsky parlament, ktorý od platnosti Lisabonskej zmluvy rozhodujú usmernenia, na základe ktorých sa EÚ musí e, držať. Zdôraznili ste význam niektorých legislatívnych balíčkov ktoré rada mieni e, implementovať e, v rámci šiastich mesiacov bulharského predsedníctva. Vychádzali ste z e, balíčka obehového hospodárstva, recyklovanie, skládky a tak ďalej. My zdieľame tieto ciele po dohode koncom roka za predchádzajúceho predsedníctva o legislatívnom balíčku, aby sme sa okamžite dostali k implementácii a aby sme a sa obsah samozrejme zrealizoval. Ďalšie priority kvalita ovzdušia, ochrana občanov, vykonávanie environmentálnej legislatívy, greening v poľnohospodárskej politike, to sú všetko témy, ktoré sú pre nás dôležité, ale je tu jedna hrozba, ktorú tu vidíme hlavne v súvislosti s SPP, a síce, že by došlo k znovu nacionalizácii politika, a že by e, e, sa e, tieto politiky nejakým spôsobom dostali zase späť. A v súvislosti s budúcou revíziou o smernici o pitnej vode bolo naplánované, že v roku 2015 komisia zreviduje alebo zanalizuje e, kvalitu vôd na základe technologických a vedeckých štúdí. E, ten dodatok nikdy nebol aktualizovaný. Sú tam isté veľmi presné odvolávky na kvalitu vody, obsah a hlavne pokiaľ ide o obsah boru. V niektorých oblastiach európskeho kontinentu môžu byť oveľa vyššie alebo môžu spôsobovať problémy. Obsah boru v pitnej vode môže byť maximálne 1 mg na liter, ale Svetová organizácia pre zdravie a iné medzinárodné vedecké organizácie hovoria 2,4 mg na liter na základe výmeny informácií s Európskou komisiou, ktorá hovorí, že by sme mali zrevidovať e, dodatky smernice. Nemyslíte si, že by sme to mali urobiť čím skôr, aj vzhľadom na to, že pitná voda je naozaj veľmi cenný zdroj. A k tomu by som rád poznal váš názor. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Bonafé. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň, prajem. A dvojaká gratulácia z našej strany. Jednak e, za vedenie semestra je to vaše prvé predsedníctvo máte v rukách významné legislatívne témy pre našu politickú skupinu socialistov a demokratov. Myslím na celú tú prácu, ktorá vás čaká, pokiaľ ide o misie CO2 vozidiel, pokračovanie trialógu o monitorovaní NO2, NOx a tak ďalej. Sú to témy, ktoré e, sú kľúčo, pre, mm, sektory, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie parížských cieľov a pre vylepšenie ovzdušia v našich mestách. Hovorili ste aj o minibaličku obehového hospodárstva, e, stratégia pre plasty. Toto všetko teda sa spustilo a aj sme o nich diskutovali v Štrasburgu, ako viete. Je tu ďalšia téma obehového hospodárstva. Spomenuli ste ho ako prioritu. Ja som bola spravodajkyňa Máme predbežnú dohodu, minulý mesiac sa dosiahla po dlhých a tvrdých rokovaniach s radou, ale žiaľ, táto dohoda teraz je na sekretariate rady a preto by som poprosila o pomoc, aby sme sa dopracovali k výsledkom a aby sme mohli implementovať všetky opatrenia, balíčku obehového hospodárstva, ako je recyklácie, skladky a podobne. Potešilo ma si vypočuť, že medzi prioritami bulharského predsedníctva je rozvoj ekoinovácie. Je to ústredná téma, veľmi zložitá. Potrebujeme technologické riešenia a inováciu, aby sme mali produkty, ktoré budú rešpektovať kritéria udržateľnosti počas celého svojho života a na to potrebujeme podnety a komisia by mala čím skôr predložiť návrhy v rámci balíčka obehového hospodárstva, ale otázka, ak chceme zmeniť paradigmu rozvoja a ísť cestou udržateľného rozvoja v Európe skôr než inde, aby sme mali konkurencie, eh, konkurenčnú výhodu Mali by sme ísť cestou inovácie environmentálne, mali by sme ísť cestou ekonomiky, ktorá rešpektuje životné prostredie. Chcete sa dopracovať k takémuto spoločnému dokumentu aj s Radou pre konkurencieschopnosť, pretože tu nejde len o životné prostredie, ale ide aj o ekonomické oživenie. Chcela by som vám pripomenúť, že každý rečník má k dispozícii iba dve minúty, pani Gerlinger. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som chcela e, pozdraviť pána ministra. Rada by som spomenula e, otázku, ktorá nie sú súčasťou legislatívneho programu, ale samozrejme predsedníctvo neznamená iba legislatívu, i keď tá je dôležitá. Ide už aj o to, aby sme získali verejnú mienku pre naše veci a ja um, dôverujem tomu, že pre občanov e, je veľmi dôležitá kvalita vzdušia, keď sa pozeráme na správu Európskej norentávnej agentúry o Bulharsku, zistujeme, že Bulharsko, e, ako aj viaceré ďalšie členské štáty, má problém so vzduším a rada by som videla e, nejaké činy, ktoré by sa dali robiť bez toho, aby sa E, uplatnila nová legislatíva. Členské štáty potrebujú vyhlasiť, že sú pripravení vážne konať v otázke kvality ovzdušia, pretože vieme, že vo viacerých e, členských štátoch, príliš veľkom počte členských štátov a iba e, v januári sme získali od komisie zoznam krajín, ktoré porušujú pravidla a to sa blíže kríži a myslím si, že vaše predsedníctvo by mohlo v tejto veci konať. E, nevedeli by ste mi povedať, čo podľa vašich vlastných skúseností mohlo urobiť e, bulharské predsedníctvo, aby sa to vec predsa len pohla? Pán Gebrandy. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem pánovi ministrovi Dýmovi za to, že som prišiel. Tri eh, krátke otázky. Prvá sa týka klimatických zmien. Hovorili ste o zhode, ktorú máme v Únii aj eh, eh, v bulharskom predsedníctve v otázke klimatických zmien, ale vy osobne ste spochybňovali záležitosť klimatických zmien a najmä toho, či je to spôsobené ľudskými aktivitami. Dokonca ste spochybňovali E, teóriu e, e, zvýšenia úrovňa morí. Keďže budete predsedať veľmi dôležitým schôdzam venovaným klimatickým zmenám, kladiem sa otázku, aký je váš osobný postoj v otázke klimatických zmien v súčasnosti. Druhá otázka sa týka Kvalita vzdušia, som rád, že to je jedna z vašich priorít, ale e, Bulharsko e, spolu s e, Polskom napadlo už schválenú legislatívu. Teraz hovorím o legislatíve. Mám na mysli normy emisí pre väčšie spalovacie zariadenie. To bude mať obrovský vplyv na kvalitu vzdušia, najmä v Bulharsku. Ako to môže byť na zároveň e, vašou e, významnou prioritou a zároveň e, spochybnujete právny základ nových noriem? A napokon stratégia biodiverzity pre rok 2020. Vieme, že vo všetkých indikátoroch máme červenú, okrem jedného neviem nič o tom, akú úlohu zohráva biodiverzita vo vašom programe. Ale ak sa chceme približiť k naplneniu e, e, celých ukazovateľov biodiverzity do roku 2020, musíme súrne začať konať. A preto otázka, či bulharské predsedníctvo je pripravené urobiť niečo e, počas nasledujúceho pol roka v otázke biodiverzity, aby sme chránili prírodu v Európe. Ďakujem pekne, pani Konečná. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán minister. Dovolte, samozrejme, že chápem dôležitosť obehového hospodárstva a odpadovej legislatívy. Napriek tomu máme pred sebou veľký balík, ktorý sme e, e, schválili pred týždňom v Štrasburgu. Týka sa to klímy a obsahuje tri dokumenty, ktoré sa týkajú e, LULUCF, governance. Bude sa to týkať samozrejme aj biopalív a následne aj úspor energie a ďalších záležitostí. Vy ste o tom sa vôbec nezmenili. Moja otázka, či bulhárske predsedníctvo plánuje nejaký pokrok v týchto záležitostiach, či už pokiaľ ide o implementáciu týchto správ alebo legislatívnych nariadení, alebo aspoň v rámci trialogu. Ako sa na to pripravujete, akým spôsobom, či môžeme s vami rátať v týchto dialogoch. Pre nás je to zásadná téma. Zároveň by som sa vás chcela opýtať ohľadom e, práve biopalív. Aký je váš názor na ukončenie používania biopalív prvej e, generácie v relatívne krátkom termíne, pokiaľ ide o absolútne odstavenie biopalív z e, palmového oleja, aby sme, e, tak ako sme to schválili pred týždňom, od roku 2021 zakázali jeho primiešavanie, či bohárske predsedníctvo to bude podporovať. Ďakujem pekne. Pani Milé. Then, uh, concludes, uh... V takom prípade sme týmto ukončili prvé kolo otázok. Pán minister, teraz máte možnosť reagovať na našich kolegov. A opätovne veľmi pekne ďakujem. Veľmi dôležité otázky ste mi položili. budem e, môcť e, e, poskytnúť viac podrobností. Samozrejme, v úvodnom slove som bol pomerne stročný, nemohol som sa venovať všetkým témam a preto som sa iba z časti odpovedal na niektoré otázky. K poslednej otázky sa ešte vrátim a teraz v chronologickom poradí pán Lavie. Všetko, čo súvisí so zdravím európskych občanov, je dôležité. Zdôraznil som aj e, e, v otázke e, čistoty vzdušie. To však neznamená, že pitná voda alebo ďalšie zložky životného prostredia sa podceňujú. Ďalej Európska komisia uvádza, že v v Bulharsku máme jednu z najkvalitnejších e, e, pitných vôd e, v Európe, ale teraz zastupujem rado, preto nebudem hovoriť v mene Bulharska, ale skôr v mene predsedníctva. Prehľad smernice o pitnej vode svedčí, že implementácia smernice je kľúčovým prvkom zabezpečenia kvalitnej pitnej vody v Európskej únii Zároveň v rámci posúdenia e, sa zistili určité problematické oblasti, kde potrebujeme zlepšiť situáciu. Je to pravda. E, týka sa to poskytovania informácie konečným používateľom, e, e, týka sa to noriem kvality a podobne. Takže očakávame, že komisia predloží návrh na prehodnotenie smernice a dúfame, že bude sa v tomto návrhu venovať týmto záležitostiam. Dúfam, že táto smernica zabezpečí rovnakú úroveň ochrany ľudského zdravia od škodlivých účinkov znečisťovania e, vody v Únii. Uvedomujeme si význam e, e, tohto problému, ale očakávame aj príslušnú iniciatívu Európskej komisie. Pani Bonafé sa pýtala na viaceré dôležité veci v súvislosti s obehovým hospodárstvom, ekoinováciami a hospodárskym rastom v Únii. začnem obehovým hospodárstvom. Životné prostredie je dokonalým príkladom obehového hospodárstva a mali by sme si zobrať z tohto ponaučenia. Eko inovácie sú prioritou tria, pretože už niekoľkokrát e, Európa čelila kríze. A myslím si, že e, e, naše schopnosti, generálne schopnosti v oblasti výnalezov nám umožnili postaviť sa nohy a preto musíme využiť túto kreatívnu iskru v Európe. Je to veľmi dôležitá debata, ktorá e, bude e, pokračovať aj po ukončení nášho predsedníctva. Budú sa tomu venovať aj následné predsedníctva. O tom som presvedčený. Nevyriešime to e, počas pol roka alebo jedného roku. To je proces, ktorý musíme podporovať a katalizovať mm, odpadový balíček. Aj na toto ste sa pýtali. Estonsko odviedlo obrovský kus práce a zabezpečilo značené, napred, značné napredovanie v tomto smere. Vo februári e, chceme predložiť tento balík na výbor Koreper, aby sme mohli v tom ďalej pokračovať. Pán Mening spomenul e, kvalitu ovzdušia. treba eh, uplatňovať potrebné opatrenia. Je to pravda. Môžeme eh, príjmať legislatívne akty a tak ďalej. Existuje eh, mapa Európskej environmentálnej agentúry o tom, aké sa vyskytujú najvyššie teploty E, počas dňa a noci. Musíme sa viac venovať Západnému Balkánu, to je súčasť Európy, keď nie Európskej únie, to je ďalšia, ďalšia priorita nášho predsedníctva. Musíme poskytnúť určitú perspektívu aj občanom tohto regiónu, ktorí e, zhľadajú k Európe ako svojmu e, prirodzenému domovu. Keď uvažujeme o konkrétnych opatreniach, rád by som do nich zahrnul aj Západný Balkán. Vyzval som e, ministrov e, životného prostredia, aby 5. a 6. februára sa zúčastnili Sofijského fóra, na ktorom sa bude hovoriť o ekoinováciách a kvalite ovzdušia, teda o našich prioritách. Očakávame, že e, inovácie prispiejú k zlepšeniu kvality ovzdušia. Dúfam, že získame tieto štáty pre dialog, pretože vieme, že e, ovzdušie nepozná hranice a je dôležité pre všetkých Európánov. Pán Gerbrandy položil tiež niekoľko otázok. Niektoré e, z nich e, mali osobnú povahu Úvodom som e, e, povedal, že môžem zodpovedať aj na osobné otázky. Tu som však ako e, minister, ako bulharský minister a predseda príslušnej rady, takže môžeme osobne sa porozprávať mimo tejto miestnosti a veľmi rád to tak urobím vo svojom úvodnom vyhlásení som povedal, že v Európe máme politickú zhodu a takáto zhoda je nástrojom na dosiahnutie určitých zámerov a veda je to určitý pohľad, nie je to viera, a takže e, poskytuje e, určité argumenty, aby politici sa mohli zhodnúť e, a na základe tejto zhody konať. A účelom predsedníctva je zachovať konsenzus a to som chcel zdôrazniť úvodom. Je tu ešte ďalšia otázka, e, e, ktorá sa týka toho, že Bulharsko spolu s Poľskom napadlo e, určitý akt komisie. Chcem povedať, že kvalita ovzdušia je hlavnou prioritou Bulharska a ďalších 16, dokonca možno, že 28 členských štátov. A nie je to v rozpore s tým, že napadli sme konkrétny akt, pokiaľ ide o právny postup jeho schválenia. Domnievam sa, že legislatívu treba dodržiavať. Domnievam sa, že tu došlo k určitým procesným pochybeniam. A ak e, e, súd rozhodne, že máme pravdu, to je v poriadku. Ak e, sa rozhodne opačne, aj to bude v poriadku. Avšak právny štát je E, základnou hodnotou a myslím si, že máme právo aj e, napadnúť e, určité legislatívne akty a práve preto sme konali v zhode s Polskom. Otázke ochrany a záchrany prírody. Myslím si, že Bulharsko môže ísť príkladom. Sme jedným zo štátov, ktorý má najväčší počet e, e, regionov, ktoré spadajú pod Natura 2000, viac ako 34 územia. E, hospodársky rast musí byť vyvážený ochranou životného prostredia, biologickej diverzity. Toto všetko som zdôrazňoval. Považujem za rovnako dôležité hospodárstvo aj ochranu životného prostredia, aby ľudia prosperovali. Nemôžeme to e, prehnať jedným alebo druhým smerom. Iba na základe rovnováhy zabezpečíme lepší život pre európskych občanov. Pani Konečná, už e, vo svojom úvodnom slove som sa pokusil e, odpovedať na niektoré otázky v súvislosti s energetickou účinnosťou, ale aj vo vzťahu k nariadeniu o strategickom riadení. Takisto sa to týkalo, týkalo aj e, smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. E, bulharské predsedníctvo bude naďalej aktívne pripravovať alebo pracovať e, na balíčku o čistých energiách a budeme v tom nadvezovať na estonské predsedníctvo. Naše predsedníctvo očakáva, že sa rozbehnú trialógy o nariadení, o strategickom riadení, aj o návrhe smernice o energetickej účinnosti a obnoviteľných e, energiách. Očakávame intenzívne, ale aj plodné diskusie s Európskym parlamentom. Budeme rokovať spolu s vami. Dúfam, že budeme konať e, transparentne a konstruktívne. Chcel by som e, tu zdôrazniť jednu záležitosť. Všetci eh, europoslanci predstavujú rôzne sociálne spoločenské skupiny aj viaceré eh, nerovnaké záujmy vašich voličov. Takže musíme hľadať rovnováhu medzi týmito eh, zájmami. Zatiaľ, čo ja zastupujem 28 členských štátov a musím hľadať vyvážené stanovisko členských štátov. Musíme pracovať spoločne, aby sme našli na jednej strane vyvážené stanovisko členských štátov a na strane druhej, a to je veľmi dôležité, aby sme to e, vyvážili zájmami vašich e, voličov. Takže máme priestor pre e, seriózne diskusie. Ďakujem pekne. Teraz druhé kolo otázok. Poprosím vás, aby ste eh, boli stručne, aby ste sa pokusili eh, zmestiť do jednej minuty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Dymov, keďže jednou z bulharských priorít je Západný Balkán, ako ste sami uviedli, a integrácia eh, Západného Balkánu orgánov do únie. Je to otázka v súvislosti s životným prostredím a pravdepodobne spadá do vašich priorít pred mesiacom, a to nie poprvýkrát, došlo k hroznej e, e, e, ekologickej katastrofe. postihlo to juh Chorvátska. počas viacerých rokov pobrežia Dubrovnika sa stretáva s ekologickou katastrofou. Môžem vám ukázať aj ďalšie fotografie, aby ste e, videli, čo sa tam deje. E, spôsobuje to obrovské množstvo e, odpadu, najmä z Albánska a Čiernej hory. A Dostáva sa to do, na Chorvátske ostrovy a do mm, Dubrovnika. Osobne som opätovne e, vyzvala Európsku komisiu, aby pomohla nám predísť ekologické katastrofy. Napriek tomu, že príslušné krajiny podpísali barcelonský dohovor o ochrane e, morského života a pobrežia v Stredomorí, obr, objem odpadu sa zvýšuje a to spôsobuje škody obyvateľom, e, flore a faune. E, Teším sa na vašu stratégiu, stratégiu Unii v oblasti plastov. E, o tom sme hovorili minulý týždeň v plene a e, rozhovor s komisiou. E, domnievate sa, že proaktívnejšia, efektívnejšia regionálna spolupráca medzi členskými štátmi a susednými štátmi, ktorí získali status kandidátskych členských štátov, je potrebné, aby sme uplatňovali lepšiu environmentálnu politiku. Je tu nejaká možnosť zavedenia prísnejších kritérií pri otváraní a uzatváraní e, kapitol e, legislatívy v súvislosti so životným prostredím. Ďakujem pekne. Pán Barnier. Pán minister, pani predsednička, vážení kolegovia, ja, mám, ja som taký znepokojený, bol som spravodajcom v prípade tej Parížskej historickej dohody v roku 2015, znám ako COP21, bol som aj spoluspravodajcom pre COP23. A pred týmto vypočutím som zaznamenala, alebo som si prečítal osobné stanoviská z vašej strany, ktoré ale vôbec nejdú tým smerom, ktoré, a smerom tých akcií, ktoré e, robíme my všetci v EÚ na boj proti klimatickým zmenám. Verejne ste údajne povedali, že klimatické zmeny je mýtus, ktorý rozvíjajú ľavicové sily, aby kontrolovali priemyselný kapitál. Ak e, dovolíte, pán, kapi, e, pán minister, e, realita, skutočnosť poukazuje, že planéta je ohrozená a že musíme na EU úrovni byť tí prví bojovať proti klimatickým zmenám. Takže ja dúfam, že počas šiestich mesiacov necháte vaše osobné presvedčenia bokom a že rozhodne budete obhajovať európske presvedčenia stanoviska v boji proti klimatickým zmenám. A otázka na záver. Uvažuje bulharské predsedníctvo zorganizovať špecifické ministerské stretnutie pre financovanie boja proti klimatickým zmenám na základe One Planet Summit, tak ako to 12. decembra 2017 v Paríži zorganizoval francúzsky prezident. Pani Meissner. Ja, Dank, ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem vám, pán minister, za váš e, eh, eh, eh, pred, nos. Myslím si, že stratégia v oblasti plastov je veľmi dôležitá pre komisiu. Je dobré, že ste to spomenuli a chcete spomenúť ako prioritu spolu s viacerými e, ďalšími e, poslancami sme sa snažili e, získať podklady na to. Bolo by dobré, aby sme mohli konať spoločne. Samozrejme, ja mám toho viac. Mňa zaujíma otázka Zerové more. Bulharsko má pobrežie. Máme Mm, e, e, e, z komisie spolu s radou určité iniciatívy. Zdravie morského života je veľmi dôležité z hľadiska klimatických zmien a nás všetkých. Moja otázka 1. Eh, eh, júna eh, v Burgese v Bulharsku sa o tom bude hovoriť. Konkrétna otázka z niečo robíte tam ako minister pre životné prostredie. Chcete nejaké mm, mm, mm, témy nadložiť, nastoliť, pokiaľ ide o kvalitu vody, vody ochranu klímy, ja hodlám sa zúčastniť e, tohto fóra, ale myslím si, že aj vy ako minister pre životné prostredie budete tam určite zaangažovaní s nejakým stanoviskom. Ďakujem pekne, pani Kalbazon. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o vaše stanovisko k klimatickým zmenám, sú pre mňa šokujúce, keď vidím e, vaše správne návrhy na odstránenie plastov, realizáciu obehového hospodárstva a tak ďalej. Takže ste za to, aby ste bojovali proti kontaminácii, ale spochybňujete klimatické zmeny. Ja si myslím, že je to chyba a my ako EÚ nemôžeme prejavovať tento nedostatok dôvery e, tieto tvrdenia už potvrdzuje aj veda a v minulosti e, nevieme, keď e, zmizli dinosaury, či to bol e, zásah meteoritu alebo klimatické zmeny a tak ďalej. Ale ja by som sa sústredila na dôsledky klimatických zmien, povodne v strede a východe Európy, sucho na juhu. To zažívame za posledné roky a potrebujeme mechanizmy na boj proti ním. Komisia prišla s návrhom mechanizmu civilnej obrany. Ja by som rada poznala vašu víziu. Mal by to byť silný mechanizmus, ktorý stanoví mapu rizik. E, tieto rizika sú rôzne podľa zóny. Treba jednotlivé oblasti preštudovať, robiť preventívnu prácu a opravnú tiež a nie len v čase, keď dochádza k udalostiam, ale aj opravné zásahy strednodobého a dlhodobého charakteru. Keď vidíme napríklad prípady, prípady portugalských požiarov alebo požiarov v, Doňane, treba e, zmeniť náš postoj a výpočet príspevkov sa robí na základe HDP. E, ten, malo by sa robiť výpočet HDP per capita než celkový, pretože veľmi často regióny sú e, viacej osídlené a teda to kritérium sa mení. Danke, Frau. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán minister Dimo, ďakujem, že ste e, sa k nám pripojili dnes a oznámili nám, aké ciele má bulharské e, predsedníctvo v oblasti životného prostredia a ochrany e, ovzdušia. Povedali ste, že sa budete zaoberať aj snahou Európskej únie spomaliť eh, klimatické zmeny. Vy tu zastupujete samozrejme Európsku úniu a mňa eh, zaujíma, eh, či bulharské predsedníctvo bude pracovať aj na polnohospodárstvo a e, či e, sa e, to, čo sa týka polnohospodárstva, tiež bude počítať do klimatických zmien a do zmeny ovzdušia, pretože toto je tabuizovaná téma. klimatické zmeny, ktoré sú podmienené aj chovom zvierat, e, sú veľmi dôležité. Musíme niečo urobiť v tejto oblasti. E, Potrebujeme predsedníctvo, ktoré bude mať odvahu menovať e, presne aj toto dieťa. A mňa zaujíma, či máte odvahu to urobiť, alebo či ako vaši pred, chodcovia tiež strčíte hlavu do piesku, keď pôjde o túto tému. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Volken. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedničko, vážený pán minister. Musím povedať, že som ešte trošku šokovaný o rozprave, ktorú tu zažívam. Myslím si, že nestačí povedať, že tu existuje konsenzus, pokiaľ ide o klimatické zmeny a povedať, že je to dobré. Eh, a povedať to ako predseda príslušnej rady. Ja si myslím, že je to veľmi malo, pokiaľ ide o politickú agendu a eh, myslím si, že všetci sme tu v tejto miestnosti eh, zajedno, že vedci vedia a súhlasia <clears throat> v tom, že sú tu klimatické zmeny a e, nikto to tu nespochybňuje. Mám otázku, ktorá sa týka e, smernice o pitných vodách. E, čakáme na to. Máme v Európskej únii milión občanov, ktorí nemajú čistú pitnú vodu a vieme, že revízia smernice o pitných vodách e, vychádza správa na e, čistú vodu a navrhuje sa tu dve možnosti, ako zabezpečiť e, týchto milión občanov čistou vodou. Buď nejakým záverom alebo nejakými inými možnosťami. Mňa by zaujímalo, čo si o to myslia. Ďakujem. A teraz posledný rečník Adam Bach. Anna äh, Bach, ďakujem veľmi pekne Mm, vôbec e, nikoho neprekvapí, že chceme hovoriť aj o najkrajších oblastiach v Bulharsku. Mm, počula som o tom, nebola som osobne, videla som obrázky, ale sú tu teraz e, obavy, že kvalita tohto parku a svetového dedictva sú tam dve veľké oblasti, Natura 2000, bude, budú ohrozené, pretože sa tam plánuje zástavba. Zdôrazňujeme stále, že ide iba o výstavbu um, nejakej um, dráhy a má sa tam e, robiť rekonštrukcia, má sa tam urobiť nejaké trasy a má to e, vlastne zabrať iba 2 e, objemu tohto parku, veľkosti tohto parku, týka sa to vôd tomto parku a podľa zákonodárstva v Bulharsku to možno urobiť jedine pre pitnú vodu ale e, v tomto prípade pôjde o zasnežovanie. E, v Európskej únii máme smernice, e, máme smernicu o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a bola by som veľmi rada, keby ste nám povedali niečo aj o tom, či tam chystáte túto dopadovú štúdiu. Dobre, takto sa dostávame na záver otázok, ale chcel by ešte niekto položiť nejakú otázku? Nie? Dnes tu nebudeme mať spontánne otázky, takže ak nie, tak pán minister, nech sa páči, máte možnosť reagovať na otázky. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička. A ďakujem veľmi pekne za všetky otázky. Chcel by som odpovedať na ne chronologicky. Boli tam štyri otázky, e, ktoré boli podľa mňa veľmi podobné, alebo e, takmer podobné. A zodpoviem ich e, spolu. Najprv pani Suica hovorila o obehovom hospodárstve. To je jedna z priorít bulharského predsedníctva. 16. januára Európska komisia prijala eh, mini balík. Je to v podstate pred eh, týždňom. Stalo sa to pred niekoľkými dňami pred týždňom, takže eh, sa tešíme na obehové hospodárstvo. Keď hovorím za svoju krajinu alebo ako predseda rady, musím povedať, že to je jedným z motorov, ktoré ženú dopredu ekoinovácie. Je tam silné prepojenie Stratégia pre plasty bude našou prioritou. Zorganizujeme rozpravu medzi ministrami na Rade pre životné prostredie v marci. To bude jedna z našich e, prvých rád. Zamerieme našu diskusiu na zvyšovanie recyklácie, znižovanie e, skládkovania a znižovanie objemu odpadu, ktorý sa spaluje v spalovniach. E, chceli by sme aby sa v júni potom prijali závery rady a v týchto záveroch sa pokúsime dať komisii usmernenia e, s následnými krokmi a s opatreniami, ktoré by mali byť e, prioritou v stratégii a ktoré opatrenia, ktoré e, treba zaviesť čo najrychlejšie budeme mať aj oznámenie, eh, ktoré sa bude týka eh, rozhrania medzi legislatívou a chemikáliami a ich eh, odpadom. Ďalší rečník, a pani Kabazoris a pán Eka, pán Vulkan, hovorili o klimatických zmenách. Ja teda odpoveď zhrňujem a potom tu uh, bola otázka, ktorá sa týkla vody. Na to odpoviem až neskôr. Keď sa dosiahne politický konsensus, netreba ho podceňovať, pretože veda nepozná konsensus a politika pozná konsensus. Takže v politike konsenzus je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie cieľov. Je to veľmi dôležitý nástroj. Ak nemáte koncenzus, e, tieto ciele sa nedajú dosiahnuť. Po vede sa nehovorí o koncenze, pretože e, veda e, stále hľadá stále spochybňuje. Keby sa vo vede dosiahol konsenzus, tak by sa veda neposlala dopredu. Takže presne sa bude pracovať na politickom koncenze medzi 28 členskými štátmi a medzi e, komisiou a Európskym parlamentom. Takže sa pokúsime udržiavať tento konsenzus e, nažive. Neviem, prečo by ste teda mali robiť e, starosti. Ako predseda pre životné prostredie som aj predsedom Rady pre životné prostredie, takže naďalej pracujem na tomto konsenze. Hovorilo sa tu o vode, o pitnej vode, A keď som odpovedala na otázky z prvého kola, hovoril som o zdraví a kvalite života občanov Európskej únie. Toto je veľmi dôležité. Hovorím o tejto otázke vždy, keď hovorím o ovzduši, hovoril som to aj e, vo svojom úvode, ale voda je veľmi dôležitá. A je tu 5 priorít. Prvá priorita je zdravie a to som už povedal. Všetko, čo prispieva a prospieva zdraviu, e, je našim cieľom. Takže tu bude aj istý vývoj súvisiaci s pitnou vodou. E, potom tu bola otázka, myslím si, že ju položila pani Cabezon Ruiz, ktorá sa týkala eh, civilnej obrany. Ako predseda rotujúceho predsedníctva eh, budem pracovať aj na civilnej ochrane občanov. Vrátanie znižovania eh, rizika kalamita, a katastrof. Toto je niečo, čo sa robí na národnej úrovni. Uvedomujeme si, aké je to politicky významné a preto sa snažíme uspieť tejto oblasti. Domnievame sa, že sa nám podarí naplniť očakávania ľudí a že e, budeme mať e, kratšie obdobie reakcie na e, kalamity a katastrofy. Pani Meissner, nie, jej otázku som už zodpovedal. Teraz pani Kadenbach. Vy sa pýtate, a prepačte, zhrňal som niektoré otázky, možno si nezodpovedal vašu otázku. Vy ste sa pýtali na národnú politiku pani Kadenbach. E, táto otázka nie je súčasťou mojej úlohy ako predsedu rady. V rozhovore potom by som mohol zájsť do podrobností, ale aby ste nepovedali, že sa vyhýbam odpovedi, tak by som povedala, že je to nárazníková oblasť v rámci UNESCO. Je to turistická zóna, to znamená, že všetko, čo je tam dovolené, e, sa robí iba v rámci tejto nárazníkovej zóny, nič mimo nej. Tých ostatných 45%, ktoré ste e, spomínali, e, sa používa pre zdroje pitnej vody. Toto umožňuje európska legislatíva. Hovoríme o prístupe k pitnej vode musíme teda používať to isté meradlo každý potrebuje pitnú vodu. Ja tu nevidím nejaký rozpor. E, komisár povedal, že nejaká európska legislatíva nebola porušená. Nemyslím si, že budeme porušovať nejaké zákony, či už bulharské alebo európske, keď sa urobí to, čo ste spomínali. počkajte, prosím vás chvíľku. E, prepačte, e, pani Majster, ospravedlňujem sa. Vy ste eh, hovorili o morskom dni, o dni mora. To sa uskutoční v Burgase 31. januára a je eh, veľa odpadu v mori dochádza k znečisťovaniu morí, tak preto zorganizujeme podujatie. Chceme predsa, aby moria boli čisté. Pripravuje sa projekt eh, pre mapovanie Čierneho mora v rámci Natury 2000. Toto je otázka, ktorá súvisí priamo s Bulharskom a chcel by som zodpovedať otázky ako predseda rady, eh, ktorý zastupuje 28 členských štátov. Každý štát, ktorý má morské pobrežie, e, si robí starosti o, o čistotu toho mora a ochranu životného prostredia. Treba dosiahnuť e, rovnováhu medzi ochranou životného prostredia a hospodárstvom, e, tak aby sme zvyšovali prosperitu európskych občanov. Veľmi rád sa s vami stretnem. Chcel by som vás pozvať, aby ste prišli 31. do Burgasu Eh, bolo by dobre, keby ste všetci prišli. Je veľmi dôležité, aby sme mohli hovoriť eh, s európskymi poslancami, takže veľmi radi vás uvítam v Burgase. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Bolo to výborné. Eh, aj náročné. Všetky tieto otázky ste museli zodpovedať. Naozaj si cením, že ste eh, sem eh, prišli a tešíme sa na dobrú spoluprácu. Ďakujem za vaše pozvanie a som si istá, že niektorí z nás sa naozaj pokúsia prísť na to stretnutie. Ďakujem veľmi pekne a želám vám veľa šťastia eh, v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Ďakujem veľmi pekne.